o aplikácii smernice o poštových službách. Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúce, kolegyne a kolegovia, tieto služby napomáhajú súdržnosti v Európskej únii, keďže v roku 2007 som tu v snemovni sa zaoberal touto smernicou, tak bolo takou e, našou úlohou, aby sme sa postarali o túto súdržnosť, aby sme to dosiahli aj s inými poštové služby, ktoré sa dobre rozvíjali Máme cezhraničnú konkurenciu, máme no, nových poskytovateľov služieb, teda prišli na trh, takže tá ponuka sa rozšírila, takže uberalo sa to správnym smerom. Isté, že digitalizáciou sa komunikácia v 21. storočí v zásade zmenila, ale musíme tiež konštatovať, že poštové služby, ktoré boli veľmi aktívne na európskom trhu, ako si sa vrátili do svojich domovov a to je vlastne rozvoj, ktorý sme nechceli dosiahnuť. Chceli sme viac konkurencie na európskej úrovni. Dovolte, aby som eh, citoval Voltera, pošta patrí k útechám života, pretože ja, e, teda, <laughs> lepšiu propagáciu poštových služieb ako Volter neviem spraviť. Čiže e, sme sa dohodli na niečom už 90. rokov. E, chcem pripomenúť Briana Smitha, ktorý, Simpsona, ktorý bol prvým autorom uh, v roku 1997 išlo o e, prvú smernicu o poštových službách. Vždy nám išlo o to, aby nie iba ľudia v tých e, aglomeračných centrách dostávali poštu, ale v odľahlých regiónoch, na ostrovoch, v periférnych regiónoch členských štátov teda aby mali kvalitné poštové služby. No a teraz musíme konštatovať o 10 rokov neskôr, že sa to tak nezabezpečuje vo všetkých členských krajinách. Skonštatoval som, že máme jeden členský štát, ktorý je to veľký členský štát definoval, že nie je potrebné denne doručovať poštu. Ja si myslím, že tá univerzálna služba musí fungovať. Ďalej, ponúkatelia týchto univerzálnych služieb musia mať patričné podmienky, nachádzajú ich tým, že nemusia platiť e, daň z pridanej hodnoty. Čiže všetci, ktorí majú tieto záväzky, sú vybavení takým nástrojom, ktorý konkurenti nemajú a preto je našim záujmom, ale tí, ktorí majú toto privilegium, že nemusia platiť daň z pridanej hodnoty, že tí majú bohatú ponuku služie, pretože to tiež patrí k univerzálnej službe. Nám ide o to, ako sa to pekne hovorí, vytvoriť e, rovnaké podmienky pre veľké, malé e, služby, teda ako aj pre cezhraničné služby. Chceme, aby sa tam naozaj zabezpečilo a chceme posilniť komisiu, aby tie národné orgány dohľadu vyviali tlak, aby tieto záväzky, smernice sa aplikovali vo všetkých členských krajinách. Chcem sa srdečne poďakovať mojim tieňovým spravodajcom za veľmi konštruktívnu spoluprácu. No, bolo to troška komplikované, pretože z toho týmu z roku 2007 sme zostali iba dvaja. No, ale sme to dobre zvládli a ja sa teraz teším na diskusiu a pevne verím, že zajtra vyšleme signál v prospech univerzálnych služieb pre našich občanov. Ďakujeme pekne, kolega Ferber. Slovo má pán komisár Dobrovský, z nich sa páči, pán komisár, máte slovo. mm Vážený pán predseda, vážení členovia parlamentu, chcem sa poďakovať za vašu správu. Osobitne ďakujem pánovi Ferberovi a e, takisto pani Anderson a pánovi Bachovi. Poštové služby sú veľmi dôležitou súčasťou ekonomiky. V roku 2014 som viac ako 500 miliónov balíkov v Európskej únii, ale toto odvetvie sa mení. Počet listov poklesol o 4%. V niektorých členských krajín bol ten prepad ďaleko väčší. V Dánsku napríklad klesol o 14%, v Taliansku o viac ako 9%. Na druhej strane počet balíkov doručovaných zrastá je dôležité, aby sme zlepšili cezhraničný um, i obchod. Sme dôležití že máme lepšie doručovacie služby, pokiaľ ide o balíky, ale najprv niečo porozprávam o poštových službách, teda tejto smernici. Ako viete, prijali, prijali sme správu o tejto smernice koncom roka. Prišli sme k tomu, že ďalšie analýzy trhu budú potrebné a budeme publikovať štatistiky. Chcem vám povedať, že podľa štatistik na rok 2014 sme uverejnili na webovej stránke v júni. Komisia zostavila špeciálnu pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá problematikou štatistik, ktoré sa týkajú doručovanej pošty. Táto smernica žiada poskytovateľov eh, univerzálnych služieb, aby poskytovali tieto služby 5 dní. Isté, že mnohí komunikujú elektronicky a znížil sa počet listov a preto doručenie každý deň je drahšie. Napríklad, ak eh, sa E, týka 20-gramových e, zásielok, vzrástla cena o 7,5 bude dôležité e, prispôsobovať sa meniacim sa potrebám zákazníkom. Keď sa teraz pozrieme na doručovanie novín a Niektoré členské krajiny dokonca žiadajú doručovanie zásielok 6 dní miesto 5. Isté, že dá sa kompenzovať poskytovateľov univerzálnych služieb, ale táto kompenzácia by mala byť limitovaná a nemalo by viesť deformácii e, konkurencie. My sme e, zaujali taký postoj, aby to zodpovedalo smernice. V správe sa hovorí o dôležitej úlohe nezávislých regulátorov, pokiaľ ide o túto smernicu. V roku 2010 sme vytvorili takúto regulačnú skupinu pre poštové služby, aby sa zdieľali tie najosvedčenejšie postupy. E, veľmi e, si hodnotíme prácu tejto e, etablovanej skupiny. Táto skupina zohráva veľmi dôležitú úlohu pri implementácii. No a Teraz sa pozrieme späť na doručovanie balíkov. Viete, tento návrh bol prijatý ako maj, ako súčasť E, teda podpory i obchodu. Malo dojsť k zmenám tam, kde to veľmi nefunkovalo. Týka sa to doplnenia e, cestovnej mapy, programu pre poskytovateľov univerzálnych služieb a informačnej platformy. E, Ehm, sú tu tri kľúčové oblasti. Po prvé, regulátory dostanú informácie o všetkých spoločnostiach, ktoré dodávajú ehm, balíky a bude potom ehm, ľahšie riešiť problémy na trhu. Po druhé, tieto, táto situácia bude prehľadnejšia, pokiaľ ide o ceny. Po tretie, prístup tretich eh, strán pre poskytovateľov univerzálnych služieb. Tento návrh mal, by mal pomôcť občanov, aby mali benefit z tých eh, nižších eh, cien. Ďalej by malo napomôcť menším poskytovateľom a pomáhať im získavať nových zákazníkov Chceme eh, zabezpečiť aj nové eh, pracovné miesta, hlavne na vidieku. Na spomeniem zamestnanosť, keďže sa tým teraz parlament zaoberá, ako ste povedali vo svojom stanovisku výboru pre EMPL, smernica o eh, poštových službách vytvára lepšie podmienky, to znamená, že členské krajiny môžu žiadať minimálne štandardy. Ďakujem vám za vašu pozornosť a rád si vypočujem vaše otázky. Ďakujem za produktívnu rozprávu. Ďakujem, pán komisár. Pán Bach. Ja, Dank, ich... Ďakujem pekne, pán predsedajúca. Predsedajúcim sa poďakovať za túto správu. Pán Ferber povedal jednu vec, ktorá je pre mňa dôležité, a to, aby sa v terajšej forme dodržala, udržala e, rola univerzálnych služieb je dôležité tiež, aby to nemalo e, negatívny, ale pozitívny dopad na zamestnanosť klasickí ponúkatelia služieb dokázali rekvalifikovať svojich ľudí. Žiaľ, konštatujeme, že do poštového odvetvia sa dostali nové zmluvy, existujú veľké rozdiely medzi pracovnými podmienkami, sú prekerné zmluvy, vzrastá tu Ehm, práca na čiastočný úvezok. Pre nás je dôležité, aby sme zabezpečili, aby pracovníci mali primerané pracovné podmienky, dobré sociálne zabezpečenie, zabezpečené dobré podmienky a takisto napríklad, aby boli dobré podmienky pre e, odpracovaný čas. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Andersen. Ďakujem, pán predsedajúci. Vítam túto správu v mene socialistov a demokratov. Ďakujem pánu Weberovi a ďalším kolegom, ktorí veľmi usilovne pracovali na tejto správe. A som rada, že máme taký dobrý výsledok. V ostatných rokoch prešli poštové služby veľkými zmenami a obrovským e, vývojom, najmä balíková služba. Takže toto je príležitosť vyhodnotiť tieto zmeny a stanoviť priority pre budúcnosť týchto služieb v Európe. Treba hneď na začiatku povedať, že e, preskúmanie týchto služieb e, a smernice a hlasovanie e, zajtra nesúvisí s privatizáciou poskytovateľov univerzálnych služieb. Občania majú právo na cenovo prístupné a pravidelné poštové služby a tieto práva treba chrániť Musíme zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť e, povinnosti poskytovať poštové služby, ako aj minimálne štandardy doručovania. Súčasné nariadenie má poskytovať potrebnú flexibilitu v rámci zákona a to aj vzhľadom na konkrétne geografické podmienky. Chcem vás teda vyzvať, aby ste túto správu podporili. Hovorí sa v nej o tom, že e, sa tieto služby majú rozvíjať tak, aby podporovali práva občanov, aby sa nevytvárali podmienky e, pre e, to, aby podniky skutočne sa zameriavali len na to, čo je najvýhodnejšie. A treba zabrániť tomu, aby liberalizácia v tomto sektore neviedla k zásadným rozdielom v pracovných podmienkach pracovníkov členské štáty musia spolupracovať na ochrane práv pracujúcich v tomto sektore bez ohľadu na okolnosti. Online nákupy sú samozrejme veľmi dôležitým faktorom v poštových službách a hm, v tejto správe sa o tom hovorí, takže je to dobrá správa, ja by som zajtra podporila. Ďakujem. Pán Van de Kamp. Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Aj ja chcem eh, Markusovi Weberovi a tieňovým spravodajcom poďakovať, poďakovať za prácu, ktorú vykonali, aj pánu Dobrovskému, komisárovi pre vnútorný trh, ktorý eh, Eh, nahradil svojho predchodstva a urobil to skutočne profesionálne. Je, je zaujímavé, že v dnešnej dobe hovoríme o tých staromodných poštových službách v digitálnej dobe. Ale uvedomil som si, že tradičný spôsob dodávok a poskytovanie poštových služieb je pre mnohých ľudí v celej Európe dôležité. Nejde tu len o starších ľudí, o ľudí v menej husto osídlených oblastiach, ale o, o všetkých, ktorí, si, o, ktorí, nakup, ktorí nakupujú na internete. Ako ste e, povedali, očakáme ešte na smernicu o e, dodávkach balíkov. Toto je totiž veľmi E, rýchlo rastúca, rastúce odvetvie, to znamená e, elektronický obchod, ktorý využíva tieto služby. Koľko implementačných správ má e, doposiaľ dokončených Európsky parlament, by som sa chcel spýtať. My opäť, opakovane žiadame o to, aby sa venovala pozornosť správam z vlastnej iniciatívy. Ale v každom prípade treba aby sa parlament zameral na implementáciu zelenej legislatívy a na súlad. Jerzy Buzek hovoril o implementačných správach pomerne veľa, ale nevideli sme v praxi, e, že by sa toho veľa dialo. Ďakujem.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 a vyjadruje sa k, k nariadeniu, s ktorým skutočne nesúhlasíme, takže vám chcem poblahoželať. Paketeria. Ale my tú správu vlastne vnímam už v kontexte ďalšieho nariadenia a pána Dombrovského som sa chcela, spý, chcela spýtať, že či vie, že sú tu lehoty, pokiaľ ide o konzultácie branže, neboli dodržané a že parlament vlastne bol vynechaný Pravdepodobne je nejaký dôvod, ale ten dôvod nebude pre nás potešivý. Takže my nesúhlasíme s takýmto vzdielaním e, týchto poštových služieb a roamingu. Telekomunikácia predsa nesúvisí s poštovými službami a s dodávkou balíkov. A, na, a ďalej by som ešte chcel poveda- chcela povedať, že pri niektorých oblastiach sú tu dokonca frontálne problémy, ktoré vidíme už teraz. Takže ďakujeme pekne pánovi Ferberovi za vyváženú správu. Ďakujeme za ak akceptovanie našich pozmeňujúcich návrhov, či prostredníctvom čoho vlastne takýmto spôsobom iba chránime eh, pracovné príležitosti. Ďakujeme pekne, pani Foster. Ďakujem pekne. Pán predseda, kolegovia, chcem sa poďakovať pánovi Ferberovi za jeho odhodlanie v tejto smernici. Ja som bola na začiatku veľmi potešená, keď sa zdalo, že bude mať spoločný koncenzus po dlhom čase, ale bohužiaľ asi ešte nie. Kráľovská pošta nám znamená veľa. Vlastne až k Henrymu VIII to ide v histórii dozadu a takisto sme tu mali Karla I ktorý chcel jednotnú poštovú službu v celom Spojenom kráľovstve. V 83. sme zase mali prvých poštárov, takže zdá sa, že poštové služby momentálne eh, ako keby nedodržiavali iba len tie minima, ktoré tu máme. Máme tu 6-dňovú lehotu, pokiaľ ide o eh, lehoty, ktoré máme a to znamená, my sme splnili všetky požiadavky, ktoré tu boli. Bohužiaľ, vzhľadom na začlenenie tej sociálnej dimenzie nemôžeme podporiť podpo- návrh správy. Nie preto, že by sme nechceli podporiť dobre pracovné podmienky, ale preto, že tu je odvolávka v odseku 46, pokiaľ ide o tachografy vo vozidlách, ktoré sú menej ťažké ako 3,5 tony. Mali sme tu už v minulosti uh, spory ohľadne týchto vozidel a na záver, pán predseda, sme vo svete, kde pravdepodobne veľa ľudí bude kupovať online a očakávame, že tu je služba celých 24 hodín denne. To pomáha malým a stredným podnikom a očakávajú to aj podnikateľa, preto nemôžem podporiť vašu správu, pán Ferber, ak 46 nevypustíte a dúfam, že to urobíte predtým, než budeme zajtra hlasovať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme pekne. Teraz pán Telička vážený pán predseda, pán podpredsednička, pán podpredseda. Myslím si, že poštové služby sú predovšetkým otázkou komunikácie a nemyslím si, že tu je niečo, čo by sa bolo tak veľmi zmenilo v posledných rokoch našej komunikácii. Zaujíma ma, že aké tu je to rácio medzi vlastne e, počtom zaslaných poštových e, listov a správ na WhatsAppe. Pozrieme sa na prvú smernicu z roku 1997, zdá sa, ako keby to bola už história, keď sa napríklad aj pozrieme aj na e, to, čo tu máme z 2008 roku, takisto je tu rozdiel. Takže ja ocenujem, že pán predkladateľ sa nedržal tej smernice a nepozeral sa iba na to, čo sa deje dnes, ale aj na to, čo sa udeje zajtra. Zdá sa, že toto je správny spôsob. Musíme dostať očakávaniam spotrebiteľov, Musíme jednoducho pokračovať v tom tempe. Pre mňa, ako sa to dá urobiť, je to, že budeme mať regulačné prostredie, kde budeme mať vysoko kvalifikované univerzálne služby určitej miery flexibility, nezávislé, a to zdôrazňujem, nezávislé národné úrady, ktoré budú monitorovať situáciu na trhu, na to, aby sme mali férové prostredie medzi firmami, ktoré boli dlho na trhu a nováčikmi, tie univerzálne služby a podniky, ktoré ich robia, ako aj potom malé a stredné podniky, aby sme mali určité vedomie ohľadne toho, aké sú tu možnosti cezhraničnej práce. Toto je cesta dopredu, nie nejaký protekcionizmus a ja mám pocit, ako to vidíme v niektorých členských štátoch. Pokiaľ ide o mňa, dámy a páni, toto ešte však nie je koniec, je to iba začiatok, pretože momentálne ako keby sme čakali na najnovšie návrhy, podpredseda už o tom hovoril, sú to vlastne e, služby dodávania balíčkov. Na to sa čakám. Myslím si, že treba sa držať princípov, na ktorých sme sa dohodli v správe. Ďakujem pekne za spoluprácu, pán Ferber. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Telička. Teraz dostane slovo pani González Peňaz. Máte minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, dámy a páni, tak ako aj v iných oblastiach, tu sa komisia skutočne snažila liberalizovať trh poštových služieb, ako aj v iných oblastiach sú tu argumenty za to, aby vlastne bol zabezpečený prístup v celej Európskej únii, zabezpečila sa kvalita, spolahlivosť a dynamika a vytváranie pracovných príležitostí. Nie je prekvapením, rovnako ako v iných oblastiach, že tieto ciele sa vôbec nedosiahli. Práve naopak tie dopady v tých štátoch, kde vlastne uplatnenia smernice bolo najintenzívnejšie uplatnené, tam sa dosiahol opak. To sú vlast... Pozrieme sa na hlavné črty služieb. Všeobecné zhoršovanie kvality. Sú tu viac ťažností a predovšetkým voči novým prevádzkovateľom. aj tu špecifické zhoršovanie dvoch typických symptómov univerzálnych služieb konkrétne prístupnosť a univerzálnosť, pretože vlastne noví prevádzkovateľia, tí noví, sa sústredia iba na tie najziskovejšie oblasti. A to je na, nevýhoda pre tých malých prevádzkovateľov. A tie najväčšie zaznamenania zhoršenia kvality sa týkali tých oddialených oblastí. Ak sa pozrieme na to, ako to vlastne celé dopadá na zamestnanosť, úpadok počtu zamestnaneckých miest, znižovanie sa platov a celkové zhoršenie pracovných podmienok. Preto sa pýtame, kedy vlastne európske inštitúcie budú akceptovať, že nemôžu trvať na tom, aby liberalizácia bola všeobecným riešením pre všetko. Verejné služby, samozrejme, ale zlepšenie kvality. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Evans. Máte minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať spravodajcovi, pánovi Ferberovi za správu a sa tam začlenil aj pozmeňujúce návrhy z našej skupiny a zelení podporia túto správu zajtra pri hlasovaní. Je dôležité, tak ako na to povedali ostatní kolegovia, aby sme mali univerzálnosť služieb, pokiaľ je dodávanie balíčkov 5 krát týždeň ako minimum. Takisto je dôležité, aby sme mali dostatočnú flexibilitu pre členské štáty, aby tieto jednoducho si splnili svoje vlastné potreby a zabezpečili to, aby tá služba bola udržateľná. Poštová služba je jednoducho najdôležitejšia služba a zmenila sa a rozvinula sa v posledných rokoch veľmi. V tejto dobe digitalizácia vidím z vlastného okrsku z Walesu, ako vlastne je veľmi dôležité zabezpečiť, aby tu nebola žiadna diskriminácia voči ľuďom, ktorí, bijú, ktorí bývajú v oddialených oblastiach, e, na vidieku a v porovnaní s mestami. Musí tu byť zabezpečená rovnaká služba. Táto správa poukazuje na dôležitosť e, dobrých podmienok pracovných a platov pre všetkých zamestnancov na pošte, aby sa tu kontrolovali aj pauzy pre šoférov, ktorí dodávajú balíky. A takisto je to v prospech aj spotrebiteľov, predovšetkým pokiaľ ide o cezhraničné služby. Na to, aby sme zabezpečili dosažiteľnosť a dobré ceny pre všetkých, to je kľúčový princíp pre všetky naše služby. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že ste dodržali čas. Teraz zostane slovo pán Deli. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcel zablahoželať eh, predkladateľovi tejto správy, pretože správa je veľmi dobrá, veľ, má veľmi dobrý základ a treba povedať, že bola veľmi otvorený, pokiaľ ide o zohľadenie našich pozmeňujúcich návrhov Zároveň, keď už hovoríme o podstate, chceme povedať, že elektronický obchod je takisto stále viac časte, častý, ale tieto služby nebudú jednoducho úspešné bez klasických poštových služieb. Online shopping nefunguje, teda spolupracuje s poštovou dodávkou. Preto je veľmi dôležité urobiť, aby dodávky balíkov cez poštu boli zabezpečené v tých oddialených odľahlých oblastiach. Musíme však zobrať do úvahy aj otázku flexibility. Ja sa veľmi teším, že tento dokument berie do úvahy aj miestne špecifika, osobitosti, ako aj dlhodobú udržateľnosť, čo, čo sú vlastne kľúčové črty, e, pokiaľ ide o členské štáty. A keď už hovoríme o domácich službách, keď hovoríme o cezhraničných službách, tak je tu takisto veľmi dôležité zohľadniť transparentnosť, pokiaľ ide o cenu, a aby tieto ceny boli dostupné za tieto služby a zároveň si treba uvedomiť, že sú tu ešte stále určité problémy, pokiaľ ide o vysoké ceny v niektorých oblastiach služieb. Takisto musíme zobrať do úvahy aj nové technológie. Jedna z možností je využívanie tzv. drónov, pokiaľ ide o dodávku balíkov. Ak budú urobené patričné úpravy, myslím, že to by mohla byť úspešná forma dosiahnutia tohto nášho cieľu. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo pán Demonte, nech sa páči. Pani Demonte. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Právo na obdržanie informácií a komunikácií to je jeden z kľúčových pilierov v Európe. Potrebujeme univerzálne poštové služby na to, aby tieto boli dostupné, aby bola zabezpečená kvalita, pretože pokiaľ ide o frekvenciu dodávania Eh, či už listov alebo balíkov. Predovšetkým pokiaľ ide o tie odlahlé oblasti alebo málo osídlené oblasti, práve tu je veľmi dôležité, aby práve pokiaľ ide o sociálnu koheziu sa tieto prvky dodržiavali. Takisto je veľmi dôležité zohľadniť aj konkrétne podmienky, ktoré súvisia s otázkou flexibility na to, aby tieto služby vôbec mohli byť vykonávané a splnené a mohli sa rozvíjať aj ďalej. Takisto je dôležité, aby verejný záujem bol vždy zohľadnený a prioritný a je dôležité, aby nové technológie, ako sú digitálne technológie, zohrávali dôležitú úlohu a v rámci tohto sa musí zobrať do úvahy aj to právo na informácie a flexibilitu a to musí byť v rovnováhe. Ďakujem pekne. Teraz pán Zlotovský, máte minútu. Vážení dámy a páni, trh trh poštových služieb v Európe je veľmi dôležitý. Nechcem, nemôžeme zrezignovať z povinnosti upravovať poštové služby, ale v určité tu, sú tu určité reflexie v, práve v tejto oblasti všetci operátori e, si nemôžu e, konkurovať na tomto trhu, ale musíme e, to vidieť e, z pohľadu e, konzumenta. Predovšetkým hovorí táto situácia, predovšetkým čo sa týka balíkov, ktoré sa dopravujú cezhranične, toto vytvára novú situáciu a vytvára priestor pre nové zriadovanie nových podnikov. Tu sú situácie ako cena služby, náklady na návrat, náklady na doručenie. A toto sú služby, ktoré zaujímajú pre všetkým našich konzumentov, ale aj e, občanov. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička, pán kolega. Kulonen. Ďakujem pani predsednička. Ja by som sa chcela spravodajcovi veľmi poďakovať za e, odvedenú prácu. Ja som veľmi spokojný s tou správou, ktorá sa tu teraz vypracovala tieto služby by mali byť k dispozícii všetkým občanom. My si myslíme, že tie definície, by sa, e, definícia harmonizácie a definícia tej služby by sa mala hodnotiť e, celoeurópsky jednotne. Myslím si, že predovšetkým, pokiaľ máme nízku hustotu obyvateľstva v niektorých oblastiach, tam nie je dobre, pokiaľ by sa spochybňovali tieto služby. Mali by byť dostupné, mali by byť mala, e, pošta by mala byť dostupná pre všetkých, mala by byť dôveryhodná a mala by byť takisto dôležitá pre hospodárstvo. A nemali by sme oriento- e, sa orientovať na problémy, ktoré tu vznikajú, ale skôr na riešenia týchto problémov. E, poštová služba by nemala byť záťažou, ale mala by, by byť dôležitou sociálnou funkciou, ktorá by podporovala súčinnosť a netreba ešte viac zaťažovať poštu. poštu. Ďakujem, pán e, Dorfman. Pani predsednička, dovolte mi, aby som sa srdečne poďakoval spravodajcovi. Jeho správa podčiarkla dôležitosť univerzálnych poštových služieb, pretože poštové doručovania nie sú dôležité len v mestách, kde žijú, žijú mnoho ľudí, ale pre všetkým e, v vo vidieckých oblastiach a v oblastiach, kde žije menej ľudí. Tie výnimky, o ktorých sme dnes hovorili, s týmito výnimkami e, je potrebné zaobchádzať veľmi opatrne a veľkorysosť tu nie je na mieste. Ja chcem pripomenúť, že členské štáty, ako Dánske, ktoré majú uh, reguláciu, že 20 obyvateľov sú vyňaté z, z služby univerzalis. U mojich, v mojej krajine je to okolo 160, 160 obcí. 160 tisíc obcí, tie univerzálne služby e, tu už e, sa už nerealizujú. A keď si zoberieme e, účet za, za energie alebo za telefón, ktoré prídu o deň neskôr, to nie je problém, ale <laughs> keď eh, o deň neskôr dostanú dennú tlač, tak to už trochu problém je. Nie je nič smutnejšie ako denná tlač zo včerajška. A, takže je potrebné, aby si túto povinnosť osvojili. Myslíme si, že poštové služby sú verejnou, verejnoprávnou službou a také by mali aj zostať. Srdečná vďaka. Ďakujem veľmi pekne. Pán Liberacký, minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel uh, pripojiť k tomu posled, tej poslednej vede. Áno, poštové služby sú skutočne verejnou službou a bez poštových uh, služieb by sa veľká časť uh, ľudí bola, bola uh, obmedzená v ich živote, by bola vylúčená z každodenného života. A toto, tomuto chceme predsa zabrániť. Ehm, čo sa týka finančných alebo ekonomických eh, nákladov, vieme, no toto jednoducho spôsobuje náklady a eh, verejná správa to musí jednoducho znášať. Takže eh, to musí, musíme, toho si musíme byť vedomi. My vieme, že niekoľko rokov dozadu už sa o tom hovorilo. Uh, hovorilo sa, že budú uh, sa preferovať čo najlacnejšie uh, služby, ale napríklad uh, napríklad zásielky z osúdu sa potom vyberali v obchodoch s mesovými výrobkami alebo v obchodoch, v obchodoch so zeleninou. Takže toto nie je cesta. Je potrebná E, je potrebné tieto služby zachovať všade. E, ďakujem veľmi pekne. Pani Görling, minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne a prezentujem vidiecký región v Cornwall a tam sú také problémy, pokiaľ ide o izolované obce, že jednoducho treba povedať, že polovica, polovina milión, pol milióna ľudí je vlastne kvalifikovaná na to, že by si zaslúžila dotácie, pokiaľ ide Európsku úniu do poštových služieb. Poštové služby sú kľúčové, to vieme, a chráni ich vlastne aj zákon o poštových službách. Ja som rada, že táto správa z vlastnej iniciatívy nám prináša určitú mieru garancie pošto- poštových služieb, ale musíme sa pozrieť na tie výzvy a problémy, ktoré tu máme. Poštové služby zabezpečujú a ich prevádzkovateľia, Musia to byť šihlé, flexibilné organizácie, ktoré sa prispôsobia a budú reagovať na e, potreby spoločnosti. Nepotrebujú dodatočné zaťaženia zo strany regulácií, takže pokiaľ ide o mojich voličov v mojom volebnom okrsku, mali by sme jednoducho zamedziť a nepodporiť takéto návrhy, ktoré sú to ako tachografia a podobne. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani Tu na Hojenštán, ale tá tu nie, takže prejdeme ďalej. Možno príde neskôr, takže teraz dostane slovo pána. Pani Steinrock, nech sa páči, máte minútu. Bez mikrofónu. Ide tu viac než len o hospodárskú súťaž, ide tu o spokojných zákazníkov, aby sme reagovali dobre, na to, aby sme mali spokojných, na to potrebujeme zamestnancov, ktorí budú mať dobrú prácu a ja ďakujem spravodajcovi z výboru pre zamestnanosť za to, že sa tu našiel koncenzus, za to, že s takýmto spôsobom boli zapracované naše poz- pozmeňujúce návrhy. Myslím, to je na výbor pre dopravu, že sa táto sociálna dimenzia správe takýmto spôsobom zapracovala. Častokrát vidíme, že vlastne konkurencia e, e, tu musia znášať obyčajní ľudia a my žiadame dobre pracovné podmienky, nezávisle od formy zamestnania, pretože vlastne tu vidíme, že viacerí e, samozamestnaní e, majú zlé skúsenosti v tejto oblasti a tieto masívne problémy, ktoré tu máme, by nás mali viesť k tomu, aby sme mali dobré partnerské zmluvy a dobré štandardy a v budúcnosti dobré zmluvy. Ďakujem.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

A ja som práve chcela povedať, že som tu nevidela pána Mariasa, ale zdá sa, že práve prišiel práve teraz v správnej chvíli na konci, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Poštové služby sú v rozvinutých hospodárskych krajinách služby, ktoré majú veľký význam. Je to inovatívny sektor, ktorý sa vyvíja ďalej. Častokrát je to verejná služba a to poukazuje na to, že verejné služby musia, mať, musia byť konkurencieschopné, aj keď sa robí politika úspor je to veľmi dôležité. Potrebujeme konvergečné modely medzi službami jednotlivých štátov. To však neznamená, že je potrebné tu nejakým spôsobom teraz obchádzať národné úrady, tak ako to chce komisia. Kvalita služieb musí byť ohodnotená zo strany spotrebiteľov a to sa dá dosiahnuť iba prostredníctvom európskej siete z takýchto služieb. Kvalita týchto služieb znamená, aspoň pre mňa, aby napríklad sa dodržiavali lehoty na dodávku. Ďakujem pekne. Teraz pani Tún sa nevrátila, takže teraz dostane slovo pán Dombrovský. Nech sa páči, v mene komisie máte slovo. Uh, Madam Chair, honorable uh, members. Uh, Vážená pani predsednička, vypočul som si s veľkým záujmom uh, názory poslancov poslan, poslaniek. Hovorilo sa tu o udržateľných a spolahlivých službách v celej Európskej únie. Také sa tu zdôraznili služby poštových prevádzkovateľov. Ako som už uviedol v úvode, poštové služby a trh s poštovými službami sa mení ja vás chcem uistiť, že komisia skutočne sleduje najnovší vývin situácie. Ja som rád, že parlament súhlasí s tým, že tu je určitá flexibilita, pokiaľ ide o, e, o záväzky, ktoré sa týkajú týchto služieb a to vo viacerých právnych aktoch. Takisto súhlasíme s tým, že potrebujeme dostupnejšie, cenovo dostupnejšie služby dodávania balíkov. Pokiaľ ide o niektoré konkrétne otázky, ktoré tu boli nastolené v tejto téme, chcel by som zdôrazniť nasledovne. Komisia si vypočula názor Európskeho parlamentu potom, ako sa prijala cestovná mapa, pokiaľ ide o balíky z roku 2003, pokiaľ ide o možnosti ďalšej úpravy, tieto boli ešte nové, e, e, tieto boli na začiatku roka 2016, bola to súčasť úprav zlepšenia elektronického obchodu. Tento návrh sa netýka takých úprav ako napríklad stropov pre roamingové hovory. Musíme sa pozrieť na služby a dodávku balíkov, poštové služby a dodávky balíkov, pretože to sa využíva v rámci elektronického obchodu. Takže ešte raz, hovoríme o, týchto, o tomto nariadení už s radou a ja sa teším na ďalšiu spoluprácu s Európskym parlamentom aj k tejto téme. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo spravodajca pán Ferber. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pán komisár, pani kolegyňa, pani kolegovia. Ďakujem všetkým tým, ktorí sa zúčastní na tejto diskusii. Preukázalo sa, že má význam, keď sa venujeme otázke služieb poštových služieb. Táto smernica musela byť do roku 2013 implementovaná v všetkých členských štátoch. Komisia k tomu urobila vyhlásenie, vlastne to bol aj právny záväzok. Pokiaľ ide o implementáciu tejto smernice, a teraz tu máme stanovisko parlamentu, pokiaľ ide o tento, túto implementačnú správu, takže v tomto kontexte to má význam. Je mi ľúto, keď naši britskí kolegovia z konzervatívnej strany nielen vystupujú z Európskej únie, ale nechcú podporiť ani túto správu. Ja by som sa bol veľmi tešil, ak by nás boli podporili. Chcem však poukázať na to, a teraz apelujem na kolegov zo strany GUE, vlastne máme asi odlišné názory, to je vidieť aj pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, ale v mojej politickej skupine tieto sa nepodporia a takisto sú tu aj rozdielne názory a práve preto sa musíme e, pozrieť na výsledok hlasovania. Ja som z takého regiónu, kde vlastne medzičasom už máme etablovaného druhého prevádzkovateľa služieb, ktorý dokáže ob- zabezpečiť aj horské oblasti. To všetko môže fungovať, ak sú vytvorené rámcové podmienky a vlastne smernica vytvára základy preto, aby sa vytvorili takéto rámcové podmienky na funkčnosť celého systému. Ale takisto sme počuli, že sú tu viaceré regióny, kde to ešte nefunguje a preto je tu aj žiadosť voči komisie v tejto správe, takto je naformulované, aby národní regulátory patričným spôsobom boli kontrolovaní v tom duchu, aby v plnej miere implementovali európske právo. Posledný bod, ktorý by som chcel spomenúť, istotne sme zistili, že tradičné, poš- tradiční prevádzkovateľia poštových služieb sa snažia bojovať proti tejto smernici, predovšetkým pokiaľ ide o otázku preplácania cezhraničnej pošty a keď si pamätám na to, že keď som bol zvolený, tak môj list svojho času tu do Bruselu stál toľko ako v rámci Nemecka, teraz už tomu tak nie je a to poukazuje na to, že vlastne tradiční prevádzkovateľia pošty musia ešte niečo urobiť v prospech zrastajúcej sa Európy. Bolo by dobré, ak by sme mali jednotné tarify v celej Európskej únii. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predkladateľ, spravodajca, budeme o tom hlasovať zajtra. Teraz prejdeme